parlamentu, k, e, v, aby sme mohli naďalej pokračovať v implementácii tejto smernice. Ďakujem pekne. Grazie. Predsedajúca, ďakujem pekne. La discussione chiusa. Koniec rozpravy a hlasovanie bude zajtra o 12.30. Ora l'ordine del giorno reca la Teraz nasleduje správa pani Diany Wallis, ktorá sa týka alternatívnych riešení sporov v občianských, obchodných a rodinných veciach. Takže dávam slovo pani spravodajkyni na 4 minúty. You, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Alternatívne riešenie sporov v tomto e, zmysle E, hovoríme o občianských, obchodných a rodinných veciach, ale v podstate e, sa obvykle e, chápe toto alternatívne riešenie sporov v oblasti spotrebiteľských sporov. No a nám ide o to, aby sme podporili možnosť riešenia sporov v cezhraničných transakciách, pretože v uplynulých rokoch sa vynorilo množstvo obáv z nedostatočného riešenia týchto sporov a podpory práv. Súdny proces totiž je príliš zdlhavý a nákladný, takže ak chceme podporiť cezhraničný obchod a transakcie, musíme nájsť nejakú, tak povedať, novú kultúru um, občianského práva. Kultúru, ktorá bude iná, bude jednoduchšia, rýchlejšia, um, ústretovejšia a lacnejšia. No a už mnoho rokov existuje akási voľná sieť e, poskytovateľov alternatívneho riešenia sporov, e, ktorých koordinuje e, komisia. Sú to siete EGNet a Finnet. A tieto siete majú svoj úspech, ale nestačia, pretože neodpovedajú na otázku, ktorú by iste položila väčšina občanov. Keď občania totiž chcú E, dospieť k nejakému riešeniu sporov, vedia, kde, um, vedia, kde je ich miestny príslušný súd, ale asi ťažko vedia, kde je miesto, kde by sa mohli obrátiť e, kvôli alternatívnemu riešeniu sporu. Takže spravodlivosť je tu troška netransparentná. My by sme práve chceli podporiť vytvorenie systému, ktorý bude transparentný pre každého občana a kde každý občan bude presne vedieť, na koho a kam sa má obrátiť. Chceme skrátka, aby systémy, ktoré existujú, E, boli kvalitné a aby e, tí, ktorí poskytujú alternatívne riešenie sporov, boli dostatočne kvalifikovaní a aby poskytovanie týchto služieb bolo príslušne kvalifikované. Takže e, chceme ísť týmto smerom. Nechceme podporiť len alternatívne riešenie sporov, chceme aj riešenie sporov na internete, čo je nová skratka v angličtine ODR, pretože ľudia kupujú veľa vecí na internete a tým pádom je potrebné nájsť aj spôsob riešenia prípadných sporov priamo na internete. Ale e, nechceme sa obmedzovať len na činnosť v jednej oblasti e, spotrebiteľských sporov. Treba sa zamyslieť aj e, nad využitím podobného systému v iných nástrojoch spoločenstva, pretože napríklad zákony týkajúce sa zmluv, zákony týkajúce sa Eh, obchodných transakcií. Všetky tieto oblasti eh, môžu využiť nejaký systém alternatívnu riešenia sporov, pričom vždy ide o ten element cezhraničnosti, ktorý tu jednoducho je, zostane tu s nami a my kvôli tomu, že chceme vstúpiť do 21. storočia moderným spôsobom, musíme nájsť e, spôsob, ako zareagovať na tento element. Chceme jednoducho, aby či ide o spotrebiteľa, malú, malú alebo stredne veľkú firmu, alebo väčšiu firmu, v prípade cezhraničných transakcií existovala lacná a rýchla možnosť, ako e, nájsť spravodlivé riešenie sporu. Takže teraz predkladáme túto našu správu. Ďakujem veľmi pekne, e, hovorí predsedajúca. Otvárame spontánnu diskusiu a ja e, hneď odovzdávam slovo pánovi Mesarošovi. elnök asszony! Az alternatív vitarendezési eljárás már a Ďakujem, pani predsednička alternatívne riešenie sporov v občianských obchodných a rovných veciach. To je technika, ktorá je široko rozšírená, ktorá sa používa, ktorá je prípustná aj v obchodných sporoch. To je to arbitrážne riešenie. Pani vy vypracovala svoju správu práve z toho, e, na základe toho východiska, že e, počty týchto sporov sú veľmi vysoké a ich zjednodušenie by vytvorilo transparentnejšie a koordinovanejšie riešenia sporov v Európe. A toto je veľmi dôležité. Je ale e, nutné, aby členské štáty a odborné združenia, profesné združenia spolupracovali pri vypracovávaní týchto stratégií, informovanie občanov o rôznych možnostiach. Toto môže viesť k zníženiu nákladov v spoločnostiach. Do, ešte k tým garanciám je to úloha pre Európsku úniu, aby občanov informovala o výhodách takéhoto riešenia. Ďakujem veľmi pekne. Pani Erej, Pani Rojtová má slovo, ďakujem veľmi pekne. Ja dlhodobo podporujem alternatívne riešenie takýchto sporov, ale s jednou veľmi veľkou výradou a to je zaradenie rodinných vecí do tohto návrhu, pretože táto oblasť patrí do kompetencie členských štátov práve s ohľadom na uh, jednotlivé tradície a um, rodinné spory, ktoré sa týkajú aj e, vzdelávania a výchovy detí, musia byť rozhodované špeciálnymi, špeciálnymi sudcami e, v tejto oblasti a Európska únia by nemala zasahovať do tejto oblasti. Samozrejme vítam ale alternatívne riešenia sporov v občianských a obchodných e, veciach preto, a predovšetkým v rámci ochrany spotrebiteľa, pretože tieto riešenia ponúkajú veľmi rýchle a lacné spôsoby riešenia sporov mali, byť, eh, mali fungovať cez internet, mali by byť založené na princípe nestrannosti, transparentnosti, efektivity a spravodlivosti. Ja už som eh, v minulosti upozorňovala na to, že je potrebné využiť systém eh, internetových EU domén. Zároveň by mal parlament dôrazne, dôrazne apelovať na také štáty, ako je moja krajina, Česká republika, kde alternatívne riešenia sporov nie vždy v plnej miere fungujú. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani Basesku. Ďakujem, pani predsednička. Z mojej strany mi dovolte pani Volis poblahoželať za vypracovanie tejto správy v rámci stratégie 2020 predovšetkým čo sa týka prístupu spotrebiteľov e, k tým mechanizmom ADM. Toto je veľmi zásadný e, nástroj vnútorného trhu. Proces zachovania dôvernosti e, a riešenia a v rámci riešenia spojov vedie k znižovaniu nákladov. Tieto arbitrážne alebo mediačné postupy fungujú veľmi dobre v jednotlivých členských štátoch. Avšak je potrebné harmonizovať toto na európskej úrovni tak, aby sme z jednotili a približili jednotlivé e, právne systémy. Ja sa zastávam za štandardné zmluvy napríklad, ktoré by viedli k zjednodušeniu tiež tých, to, týchto alternatívnych riešení sporov, pre všetkým, pokiaľ je sporná hodnota veľmi nízka. Ďakujem, pán Kosta. Pani Kosta. Ďakujem, pani predsednička. Ja Eh, som s veľkým záujmom eh, si prečítala správu pani Voli a musím povedať, že vo všetkých sektoroch bude väčší rozvoj predovšetkým, čo sa týka a eh, narastajú teda tým pádom aj čísla v jednotlivých sektoroch pri e, sporoch. V tejto súvislosti je v Európe čím ďalej tým viac problémov na základe zvyšovania sa počtu sporov predovšetkým tam, kde sa stretávajú vlastne rôzne osoby z rôznych, e, v rôznych e, veciach, napríklad rodinné spory. Nie je, e, pokiaľ by tu boli nejaké osoby, ktoré sa do toho môžu vložiť a vypracovať nejaké alternatívne riešenie, to je veľmi dobré a preto je potrebné, aby sme tento cieľ sledovali na úrovni spoločenstva aj ďalej a to so zachovaním princípu subsidiarity a takisto e, s prihľadaním na članoch e, na príslušné ustanovenia a jednotlivých e, platných smerníc. Takže je potrebné, aby sme dostali tomuto riešeniu. Ďakujem pani Flašiková Beňová ako ďalšie. Pekne pani predsedajúca, pani komisárka

aj preto má zmysel podporovať uplatňovanie solídnych alternatívnych riešení sporov na všetkých úrovniach. ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som odovzdala e, slovo pani komisárke Reding. Mhm. Pani predsedajúca, cení poslanci, komisia víta návrh podporu Európskeho parlamentu alternatívneho riešenia sporov v obchodných a rodinných otázkach. Takisto aj vítame návrhy, ktoré padli v oblasti legislatívnych návrhov alternatívneho riešenia sporov v spotrebiteľských sporoch. Ehm, deklarácia z Krakova, ktorá bola prijatá s začiatkom tohto mesiaca vlastne aj ehm, opakuje, že je tu takáto, takéto volanie aj po takéto potrebe. A takisto viete, že eh, alternatívne riešenie sporov je takisto jedných 12 návrhov v rámci mm, zákona o vnútornom trhu. Takisto môj kolega Dali pripravuje dva nové legislatívne návrhu, ktoré pripravuje komisia na 23. novembra. Jedna bude rámcová smernica, ktorá sa bude týkať alternatívneho riešenia sporov a je no, nariadenie o e, riešení sporov e, na internete. Smernica vlastne zabezpečí to, aby spotrebitelia mohli mať prístup k tým jednotlivým schémam pri riešení sporov a takisto nariadenie zabezpečí platformu, aby mohlo dôjsť takýmto online transakciám medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi a riešili by sa týmto aj spory. Tento návrh vlastne predstavuje prvú, prvý základ stavby uceleného systému. Komisia si takisto uvedomuje, aj takisto hovorí aj vaša správa, že musíme prakticky riešiť eh, situáciu ehm, podnik voči podniku, osobitne vo vzťahu malých a stredných podnikov. To znamená, že čo sa týka sporov medzi podnikmi a spotrebiteľmi, tam boli zúčastnené strany jednoznačne v tom, že chceli by radšej um, boli by radšej za iný druh nástroja, ktoré by potom platil pre spory vzťahovali medzi podnikmi. Preto komisia takéto návrhy preskúmava vrátanie e, rozhodcovských súdov, teda arbitráže a takisto aj v rámci kontextu tých B2B, teda medzifiremných sporov sa, s to je jedna možnosť a budeme skúmať všetky možné problémy, ktoré by mohli brániť e, firmám, podnikom, osobitne malým a stredným podnikom pri riešení týchto sporov a budeme všetky e, ďalšie návrhy zatiaľ, čo na tomto budeme pracovať. Samozrejme, ak práca bude pozitívna, v čo ja verím, tak ja určite potom pripravím pani a návrh. Čo sa týka smernice od z, je to takisto um, ďalším, ďalšou možnosťou v rámci e, rodinného práva prakticky, kde nemôžu e, rodiny riešiť svoje problémy na súde, pretože tam by mohlo dojsť ešte k eskalácii sporu. Preto by tohto mohlo viesť k rýchlemu riešeniu sporov. Avšak viete, že smernica o, teda o mediácii, ktorá mm, platí všade okrem Dánska od 21. mája 2011 tak táto smernica vlastne môže sa uplatňovať na občianské obchodné otázky, vrátanie rodinných otázok a spory medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Jedinou výnimkou je kedy strany nemajú právo samotne rozhodovať o svojich právach a povinnostiach v rámci e, zákona príslušného. Čiže komisia teda víta a tú podporu parlamentu pre základné alebo podstatné ustanovenia, ktoré sú v smernici o mediácii ktoré by takisto mali platiť aj pre ostatné schémy toho alternatívneho riešenia sporov. To znamená, že to musí byť účinné, dos, dosiahnutelné, nestrannosť, právomoc, účinnosť, rýchlosť, rovnosť spotrebiteľov, financovanie, sloboda voľby a mimosúdna povaha. Všetky tieto aspekty musia byť eh, dos, dodržané taktiež. Takisto Ďalej, e, čo sa týka, e, už boli v júli spustené konania proti deviatim členským štátom, ktoré sa týkali e, prechodný eh, uplatňovania tejto smernice a dodnes um, tieto členské štáty informovali komisiu o tom, že aké prijali opatrenia zlepšenie situácie. Ja budem naďalej informovať aj parlament o tom, čo robia členské štáty. Predsedajúca, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili um, túto tému a bude sa hlasovať zajtra o 12.30. Ora l'ordine del giorno reca. Teraz následuje správa pána Gunara